k Iránu, je ich celkovo 6 a jedna sa prípad, o prípad pani Roxany Sabery. Začneme s rozprávou. Najskôr dostanú slovo autory ako, pán, ako prvý pán Kelam na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Irán je neslavne známy e, porušovaním ľudských práv a len včera počas diskusii o situácii v ľudských práv vo svete to zaznelo. Dnes sa zaoberáme prípadom Roxany Sabery, novinárka. Len pred troma týždňami sa uskutočnilo súdne pojednávanie s ňou a bola odsúdená na 8 rokov väzby za tzv. špionáž. Faktom ostáva, že pani Sabery nemá, sa nemohla spojiť so svojím právnikom viac ako mesiac šanca na spravodlivý súd neexistuje, pretože e, súd a pojednávanie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami a minimálne dva týždne drží protestnú hľadovku. Túto hľadovku už skončila, ale jej zdravie a zdravotný stav je veľmi zlý a preto chceme teraz vyzvať iránske orgány a odsúdiť ten rozsudok, Iránskeho revolučného súdu zo dňa 18. apríla a chceme požiadať, aby bola pani Saberi okamžite a bezpodmienečne prepustená na základe toho, že súd sa uskutočnil za zatvorenými dverami bez náležitého spravodlivého procesu. A chcel by som ešte raz poznamenať, že Irán je známy verejnými popravami, či už ukameňovaním alebo obesením. A takto sa odsudujú aj maloletí. A toto odsúdenie, táto výzva je súča- súčasťou našho uznesenia. Ďakujem pekne, pán Kelam. A ako ďalší rečník, tiež autor uznesenia, pán, pán Majer na 1,5 minúty. Vážená pani predsednička, mala by to, mala by to byť 2,5 minúty. Vážená pani predsednička, za ostatných 5 rokov zaznelo veľa rozpráv o Iráne. Koncom 70. rokov panovali sympatie k revolúcii, nie preto, že by sme sa cítili alebo sympatizovali s duchovnými vodcami, ale sme si mysleli, že nová vláda bude zastupovať demokratický Irán. To sa však nestalo No a, bývalá vláda, jedna z bývalých vlád, si počínala veľmi zle, no a, stala sa protizápadnou. A teraz celé skupiny, a ozbrojené skupiny, sú pri moci, ktoré nielen hľadajú ozbrojený konflikt s Amerikou a EÚ, ale sú aj veľmi nedemokratickí a totalitní. Potlačajú práva obyvateľstva. Armádu prevedli do rúk náboženských fanatikov a postupujú proti ľuďom, ktorí majú iný názor ako oni. Práva žien a práva menšín sú systematicky porušované. A opozí, predstavitelia opozície končia vo väzení, pretože opozičné správanie vedie automaticky k väzbe. E, všetci inak zmýšľajúci, všetkých inak zmýšľajúcich vláda prenasledujú, prenasleduje a teraz vládna strana bola zaradená na zoznam zlých strán, avšak zahraničné intervencie sú nepripustné a preto sa dnes pýtame, že ako sa mohol tento režim dostať, alebo táto vláda dostať k moci. My nemôžeme podporovať eh, spoluprácu s týmto režimom, vážený pán Majer. Vy ste už eh, preťahli svoj čas. Ďalším rečíkom je pán Kazaka a prosím, dodržujte čas. Ďakujem, pán predsedajúci. Od 1. mája, čo bol Sviatok práce, na západe bola v Iráne stále ešte kampaň. Nie len sa týkala demonstrácie, ktoré bežne boli proti represiám, ale za to, že mladú ženu odsudili na smrť za čin, ktorá, ktorý vôbec nespáchala. Toto, táto dievčina mala iba 17 rokov. Amnesty International vydalo prehlásenie, že to mladé dievča povedalo mame deň predtým, že chce byť oslobodené a potom nasledovala obrovská kampaň. Je to ďalšia obeď náboženského fanatizmu v Iráne, ktorý by sme mali odsúdiť. V tom istom týždni obrancovia ľudských práv v Iráne, a toto potvrdil aj er, potvrdila Rada národného odporu. Bol ďalší človek ukameňovaný na smrť a ďalší bol mal byť ukameňovaný v provincii Kilan. Iránska vláda, keď sa jej oponuje a hoci slúbila, že vydá moratórium na takto, takéto kameňovanie, tak neurobila a preto kampane proti kameňovaniu pokračujú. Irán je krajina, kde je vydávaných ročne viac, viac rozsudkov smrti ako v hociakej inej krajine sveta. Ďalšie prípady, štyri obesené ženy 2. mája. Uvo- uväzňovanie občanov ďalších krajín, ako napríklad američanky Roxany Saber, je bežnou praxou. Používa sa to ako prostriedok vydierania vlád iných krajín. E, vysoký predstaviteľ sa vyjadril v zmysle, že brutalita režimu nie je len v tom, ako sa správa k občanom, ale aj netoleranciou a brutálnym vydieraním v tvárov v tvár ostatným štátom. Iránsky režim sa vlastne vysmieva celému svetu a úmyslom iránskej vlády nie je ani Eh, chrániť svojich občanov. Práve naopak používa na nich praktiky, ktoré my tu na západe sme odsudili pred mnohými rokmi a už ani na Strednom východe nie sú bežné. Chcel by som apelovať na Európsky parlament, aby myslela na ľud Iránu a na ľudí, ktorí sú odsudení na smrť a uväznení v Iráne. Ďakujem pekne, pán Kazaka. Ja som vám dala ešte pár sekúnd. Je to posledný krát, čo ste prehovorili. Dobre, teraz pán Macakejs, auto na dve minúty, nech sa páči. Nebudem opakovať, čo sa povedalo o nemilosrdnom režime v Iráne. Ja súhlasím, ale chcel by som sa pozrieť na túto vec z iného uhla, z toho istého, ako môj kolega, primátor, ktorý práve odišiel. Irán sa dostal do takéhoto strašného stavu aj čo sa týka oblasti prá- ľudských práv a súdov. A aj niektoré krajiny okolo Iránu alebo dokonca USA a Británia majú svoj diel viny. Celé roky podporovali ozbrojené zotrvávanie pri moci a to je hrozné e, diktatorstvo. Však keď bol konečne zvrhnutý ľudovým povstaním, islamský extrémisti našli úrodnú pôdu, aby sa zakorenili a aby vykultivovali pocit strachu a odporu voči západu. Potom americká administratíva uvrhla drastické sankcie na túto krajinu Ľud Iránu trpel ďalej a iba zvýšil ich nepriateľské postoje voči Západu. Dúfame, že nový prezident USA, pán Obama, ktorý ukázal, že radšej by bojoval intelektuálnymi vlastnosťami ako pestiami, na rozdiel od eh, predchádzajúceho prezidenta pána Busha, ktorý skôr používal peste, sa vyjadril, že je za iránskym ľudom a že si želá lepšie vzťahy iránskeho ľudu so Západom. Občania musia pochopiť, že západňari chcú byť ich priateľmi a nie ich nepriateľmi. Ľudia, ľud Iránu možno sami sa rozhodnú zvrhnúť fundamentalistický režim, ktorý tak nedemokraticky kontroluje ich životy a spôsobuje im toľko utrpenia, ako to bolo v prípadoch, ktoré tu dnes odzneli. A možno to je neuveriteľné, ale končím 3 sekundy pred tým, než vyprším môj čas. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán Macakis. A ďakujem aj ostatným kolegom. Dobrá, teraz pani Tomaševská na dve minúty. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Roxana... Pani predsedníčka, vážení kolegovia, Oksana Sobe je 32 eh, eh, rokov stará novinárka, ktorá má eh, dvojité občanstvo a vyštudovala niekoľko vysokých škôl v Spojených štátoch, e, Británia, Iráne. Ako novinárka v Iráne bola odsúdená na 8 e, rokov odňatia slobody pod e, falošnou zámienkou špionáže a protestovala proti tomu, proti týmto obvineniam a veď teraz zahájila hladovku a prerušila tú hľadovku a čaká na výsledky svojho odvolania. Irán je známy aj verejnými popravami mladistvých a preto žiadame o oslobodenie pani eh, Revy a slobodný súdny proces. Mali by sme klásť tlak na Irán, aby um, prestal s týmito praktikami. Ďakujem pekne a teraz dostávajú slovo rečníci za politické skupiny a ako prvá dostane slovo pani Andriky Jane na 1,5 minúty za EPPED. Nech sa páči. Pani predsednička, hovoríme o Roxane Sibery, je americká a iránska novinárka, ktorá pracovala pre ABC Radio BBC a juafrickú televíziu. Bola obvinená z špionáže a odsudená na 8 rokov. Začala hľadovku. 1. maja bola prevezená do väzenskej nemocnice a jej zdravie bolo v krehkom stave. Vieme, že nemala prístup k právnikovi 5 týždňov. Jej súd nebol prehľadný ani spravodlivý a v BBC oznamila, že 12. mája, teda budúci týždeň, odvolací súd preskúma jej odvolanie. Ale e, ten proces bude opäť za zatvorenými dverami. My ľutujeme nepodložené odvolanie, odsudenia revolačného súdu proti Roxane Siberi. Myslím, že je veľmi dôležité vyzvať iránske orgány, aby dodržiavali všetky medzinárodné ľudské práva a ich nástroje, osobitne Medzinárodný dohovor o politických a občianských právach a Univerzálnu deklaráciu ľudských práv, ktorá zaručuje spravodlivý súd. Ďakujem pekne. A teraz pán Palecký na 2,5 minúty za PSE. E, šios kadencijos. Ďakujem, pani predsedajúca. V posledný deň tohto plenárneho zasadnutia, veľmi krásny jarný deň, by bolo iste pekné, keby sme tento tradičný posledný deň diskusií, ktoré sú urgentné, nemuseli venovať ničomu, ale takéto niečo je asi len ilúziou a bohužiaľ aj dnešný deň máme program plný veci, ku ktorým je potrebné sa urgentne vyjadriť a sú to veľmi zložité a ťažké prípady. Nie je to poprvý raz, čo hovoríme o Iráne, ale poprvý raz hovoríme o nezákonnom uväznení Roxany Sabery. Poprvý raz ju uväznili za drobný priestupok Kupovanie vína v Iráne je totiž nelegálne, ale potom ju obvinili, že pracuje ako novinárka bez náležitej akreditácie a neskôr ju obvinili z toho, že je americkou špionkou. Toto sa všetko udialo tak, že za jeden deň sa konal súd bez, bez svetkov, bez verejného obvinenia. A keď iránske úrady takto pošliapali ľudské práva. Vieme aj o poprave Dilare Daraby a Marian Maleken, ďalšej novinárky. To sú len príklady toho, ako sa iránska vláda správa. Fundamentalisti v Iráne neustále praktizujú takéto politické súdy, aby odradili slobodne mysliacich občanov v Iráne od akýchkoľvek činov. Tam sa cítia ľudia v izolácii a potom nevyužujú, nevyužijú nové iniciatívy medzinárodných komunít a obávajú sa konfrontácie. V tomto prípade však si myslím, že by sme mali zareagovať veľmi striktne a mali by sme vyžadovať od iránskeho režimu, aby sa správal podľa medzinárodných štandardov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Krupa. Vidím však, že pani Krupa tu nie je. Takže pán Stevenson na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Uznenie novinárky Roxane Sibari za vykonštruované obvinenie z špionáže je hnebné a ďalší odstretili príklad e, dlhého e, zoznamu trestných e, zneužívaní fašistického režimu v Iráne. E, minulý piatok Paul Kasaka povedal, e, popravcovia zobrali 23-ročnú dievča z cely a viedli ju na Šibincu bez toho, aby umožnili prístup k jej rodičom. Obesili Dela Rabery za zločin, ktorý papiera, že spáchal v 17 rokoch toto je spravodlivosť v Iráne, stredoveké mučenie detí aj ženy, dokonca tehotných e, žien je e, bežná prax a zneužívanie ľudských práv je každoden, na každom programe. Máme však poslancov v tomto parlamente, ktorí e, podporujú tento skorumpovaný a zlý režim. Rovnako ako tie európske spoločnosti, ktoré naďalej podnikajú s Iránom ich eh, oči a oči sú zatvorené pred vykrikmi ich eh, obeti. A eh, je im to hamba, je to hamba aj brutálnym mohom, ktorý sa musel použiť lekciu z histórie, že každý fašistický režim stroskota a sloboda a spravodlivosť vždy zvýťazí nad zlom. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy. Pán Majer už eh, sa vyjadril, ale ešte rád by niečo povedal, ale skutočne veľmi stručne, nie dlhšie ako jednu minútu. No, vážená pani predsednička, eh, môj posledný čas bol 2,5 minúty no pol minúty a chcel som povedať, eh, že takéto príspevky nemôže byť alebo zahraničné intervencie nemôžu e, byť realitou, pretože taká je súčasnosť dnes. A mnohí ľudia sa potom obratia proti zahraničným e, intervenciám a rovnako nemôžeme urobiť ani opak. Je zlé spolupracovať s týmto režimom. Potrebujeme podporovať stabilitu v krajine, potrebujeme podporiť podporovanie a dodržiavanie ľudských práv a podporovať demokratickú opozíciu. To je jediným spôsobom, ako zmeniť situáciu. Ďakujem pekne, pán Majer. A teraz pán Beasley na jednu minútu. Um, uh, Ďakujem, pani predsednička. Um, rád by som podporil môjho kolegu uh, Hacie Škot, uh, pána Stevensona. Perzia ako všetci vieme, bola jedna z veľkých civilizácií nášho svetadielo a sveta. Je veľa Iráncov, ktorí sú slušní a dobrí ľudia. John eh, hovoril eh, za, mm, za srdca, žiadny muž eh, ne zabíja mužova ženy a deti. A čo robíme dnes? Môžeme mm, písať poslancom Európskeho parlamentu. Môžeme eh, len eh, kričať eh, v zrazení na toto brutalitou a nehumanosťou. Môj jediný záver je, pani predsednička, že by sme mali podporiť tých demokratických civilizovaných Iráncov a pracovať s nimi, aby sme zabezpečili slušnú no, e, ľudskú civilizovanú vládu pre dobro e, ľudí Iránu a nech sú e, vrahovia odsudení. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chce ešte niekto požiadať o slovo? No, zdá sa, že nie. A preto dostane slovo pán komisár. Nech sa páči. Mrs. President, Pani predsednička, Európska komisia zblízka sleduje prípad pani Roxany Sabery vrátane príprav odvolacieho procesu, ktorý začne začiatkom budúceho týždňa. Európska komisia má starosti o zdravie pani Sabry, ktoré je oslabené hladovkou a ktoré podľa Ehm, otca pána Sabery začala potom, ako bola odsudená na 8 eh, rokov eh, odnetia slobody za údajnú špionáž eh, revolučným súdom v Tehráne minulý mesiac. Európska komisia sa domnieva, že proces pani Savery, ktorý prebiehal za zatvorenými dverami, nesplnil minimálny štandard, ktorý sa vyžaduje pre transparentný a spravodlivý súd. Hm, komisia plne podporuje vyhlásenie, ktoré vydalo České predsedníctvo rady o prípade pani Sabery 22. apríla 2009. Dúfame, že Európske súdnictvo e, zabezpečí spravodlivý a transparentný odvolací proces e, bez meškania so všetkými zárukami, ktoré poskytuje iránska legislatíva. Komisia e, má e, veľké bavy o neustále zhoršovanie situácie dodržovania ľudských práv a základných slobod v Iráne. Nedávna poprava pani Dora Draby, ktorá bola popravená 1. maja za zločin, ktorý údajne spáchala, keď bola neplnoletá, je len potvrdením tejto situácie. Aj v tomto prípade EU vydala vyhlásenie, ktoré silne odsudzuje túto popravu. Komisia opakovane nalieha a naďalej bude naliehať na iránske orgány, aby rešpektovali svoje medzinárodné záväzky dodržiavania ľudských práv, vrátane plnenia medzinárodného dobro, občanských a politických práv a univerzálnej deklarácie ľudských práv. Zlepšenie situácie s ľudskými právami v Iráne je pre Európsku komisiu zásadné pre posilnenie politického dialogu a spolupráce s Iránom v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne, pán komisár. Dámy a páni. Rozprava je ukončená a hlasovanie sa uskutoční po rozprávach. No a dostávame sa k ďalšiemu bodu programu, čo je 6 návrhov uznesení na tému Madagaskar. A ako prvý dostávajú slovo spravodajca alebo